toho zasadnutia a pokiaľ nie sú žiadne pripomienky voči týmto eh, menovaniam, budú, bude zápisnica považovaná za prijatú. Príslušný výbor mi oznámil aj, eh, aj eh, opravu textu Európskeho parlamentu, ktorý bude e, uverejnený e, a táto oprava bude považovaná za schválenú, pokiaľ v priebehu nadchádzajúcich 48 hodín skupina 40 alebo viacerých poslancov nepožiada o hlasovanie. To je bežný postup. Ďalší dôležitý bod nášho programu je samotný program. Dostali ste za definitívny návrh programu, ktorý schválila konferencia predsedov 17. septembra 2009 na základe eh,